Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi... Príjemné popoludnie, už máme trošičku meškanie, tak preto by bolo dobre, keby sme začali so stretnutím. Dovolte mi, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala členom výboru a pre všetkým vám chcem predstaviť troch eh, kandidátov. Ako prvý Prvý bod máme prijatie návrhu programu schôdze. Pokiaľ nemáte nikto žiadne námietky, tak je e, program dnešného dňa prijatý. Teraz prejdeme k postupu, e, ktorý, ktorého sa budeme dnes pridržiavať. Dobre, takže v zmysle článku 204 rokovacieho poriadku má petičný výbor um, posúdiť 6 kandidatúr na úrad európskeho ombudsmana a v zmysle kritérií boli platné, dnes e, boli platné tri, dnes e, teda si vypočujeme troch kandidátov, ktorých ktorých kandidatúry boli um, prípustné v zmysle podmienok. Podľa ABCD si ich vypodujeme najskôr pán Bottoli, potom pán Diamanduros a potom Pie yves Monet. Monet. Každý kandidát má k dispozícii hodinu, môže svoju kandidatúru predstaviť a potom bude odpovedať uh, na otázky poslancov. Po prvej štvrť hodine kedy sa každý kandidát predstaví. Bude, nás, budeme pokračovať kolom otázok. Budem udeľovať slovo podľa dehontovho systému. Potom budeme mať štvrť hodinu a na záver budeme mať potom teda štvrť hodinu na catch the eye. na portáli petičného výboru sa už pred niekoľkými dňami zverejnili všetky informácie k postupu, ako aj životopisy kandidátov, aj tých, ktorí e, boli, e, ktorí sú oprávnení, ktorí kandidovali oprávnení, aj tí, ktorí neboli pripustení a takisto možnosť písomných otázok a odpovedí kandidátov. Dobre, začneme s vypočutím. Ako som povedala, my už máme určitý náskok, pretože máme isté informácie, ktoré sme dostali od kandidátov dopredu. A na závere dnešného vypočutia sa výbor musí dohodnúť na, uz- na stanovisku, ktoré bude zaslané, ale, teda, áno, zaslané predsedníctvu parlamentu a potom e, sa zohľadní, toto odporúčanie sa zohľadní pri voľbe európskeho ombudsmana. Pokiaľ nikto nemá žiadne námietky proti tomuto postupu, začali by sme vypočutím a požiadala by som prvého kandidáta, pána Botoliho, aby sa predstavil. Ah. Zdá sa, že pán eh, Botolny nie je prítomný. Zdúfajme, že sa nevzdáva kandidatúry. Nie. Dobre, takže chcem vás srdečne privítať. Necháme mu chvíľočku času, aby sa usadil a chcela by som ešte raz opakovať, že pán Botoli sa môže v krátkosti predstaviť. Má na to 15 minút a potom následne bude zodpovedať na otázky zo strany členov výboru. Pán Botoli, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani, predsedni... Vážená pani predsednička, vážení členovia petičného výboru, predovšetkým by som sa chcel poďakovať za príležitosť, aby som po tom predkole výberovom vystúpil pred vami. Toto predstavenie, v rámci tohto predstavenia e, chcem povedať, že zo skúsenosti viem, že diskusia je najefektívnejší spôsob, ako prebrať určité témy, ktoré si vyzvolíte aby ste mohli lepšie vyhodnotiť osobu, ktorá pred vami stojí. A je to najlepší spôsob, ako nechať priestor aj na všetky ďalšie otázky, ktoré podľa vás stoja za to, aby sa, sa im venovala pozornosť. A to je aj dôvod, prečo v histórii ľudských práv to je v podstate to ponaučenie, ktoré väčšinou učím, hovorím mojim študentov, keď hovorím o histórii ľudských práv. Pretože poslanci Európskeho parlamentu a, a členovia tohto výboru veľmi dobre poznajú konkrétnosti mimo justičnej ochrany ľudských práv, ktorá je charakterizovaná nezávislým, ľahko dostupným, nezávislo ľahko dostupnou tzv. mekou kontrolou e, verejnej správy. Z mojej skúsenosti e, v podstate môžete si prečítať môj životopis, takže viete, aké mám skúsenosti s touto problematikou. A tá skutočnosť, že tu stojím či sedím dnes pred vami, svedčí o tom, že ste uznali za vhodné ďalej si objasniť e, určité otázky a samozrejme som vám plne k dispozícii. Navyše, na niektoré otázky som zodpovedal už písomne. K relevantným témam som sa teda už vyjadril. A moje odpovede svedčia o mojich prioritách s cieľom e, poskytnúť kvalitnú službu ombudsmana a s cieľom dať ombudsmanovi zviditeľniť pozíciu ombudsmana čo najlepšie. No, je tu v podstate zásadná koncepcia, zásadný, zásadná záležitosť, ktorá sa musí stále opakovať. Oficiálne uznanie ľudských práv, ktoré je uvedené vo všetkých ústavách všetkých členských štátov, nestačí. Nestačí na to, aby sme zaručili ochranu týchto práv. E, táto ochrana, a tu jednoznačne hovorím o tej ochrane, ktorú zaručuje ombudsman, tá nie je rovnaká vo všetkých členských štátoch ani vo všetkých regiónoch. A existuje viditeľná diskriminácia medzi jednotlivými štátmi a medzi jednotlivými regiónmi. Počas posledného zasadnutia vo Florencii, zasadnutia na pôde Inštitútu Európskeho ombudsmana, sa hovorilo o veľmi relevantnej tendencii, ktorá vyvoláva obavy. Ide o to, že v mnohých regiónoch a krajinách, ktoré sú členmi Európskej únie, niektorí ombudsmeni, funkcia ombudsmenov v niektorých týchto krajinách či regiónoch bola zákonom zrušená. V iných bola opätovne potvrdená. Iní ombudsmani a teda ich mm, práca bola obmedzená v zmysle redukcie e, ľudských zdrojov alebo finančných zdrojov. Vo svetle tohto vývoja je potrebné zodpovedať na dve otázky. Poprvé, aké sú príčiny tohto záporného trendu a po druhé, čo môže a čo musí spraviť Európsky ombudsman. Čo sa týka tej prvej problematiky, dôvody toho, čo teraz zažívame, sú známe každému, kto sa zapodieva problematikou ľudských práv a ktorý je, kto je v každodennom kontakte s verejnou správou. Je treba si uvedomiť, že parlament a miestná a regionálna samozpráva a štátna správa sú štruktúry vytvorené ľuďmi s cieľom splniť všetko, čo je potrebné pre fungovanie a riadenie krajiny a pre blahobyt danej krajiny. Ale ako náhle sa tieto inštitúcie vytvoria, môžu sa stať akými si suverénnymi organizmami, ktoré slúžia sami sebe a ktoré si môžu nárokovať určitú univerzálnu pozíciu. A v tom okamihu sa prestávajú stávať nástrojom ľudí, ale práve naopak ľudia sa stávajú nástrojom toho, aby tieto inštitúcie a tie štruktúry sa mohli ďalej vyvíjať. Inými slovami, vedúca trieda nemôže si naďalej plniť svoju základnú povinnosť, ktorou je povinnosť uspokojovať zásadné potreby občanov. E, sú to orgány, ktoré by mali zabezpečovať tieto potreby a mali by byť e, prvoradou alebo teda primárnou inštitúciou. Na tieto problémy treba nájsť liek. Je to zrejme aj v tom, že občania Európskej únie jednoducho nemôžu byť diskriminovaní, pretože majú jedno a to isté spoločné občianstvo. Preto je nutné, aby inštitúcie a orgány, ktoré majú v kompetencii ľudské práva a ochranu ľudských práv, a teda aj funkcia ombudsmana a sieť európskych ombudsmanov, tieto musia byť viditeľné, uznané a musia byť akýmsi referenčným bodom a tým je Európsky ombudsman. V prípadoch evidentnej diskriminácie bude oveľa efektívnejšie, ak sa rozhodnutia budú príjmať v súlade s rozhodnutiami parlamentu a konkrétne v súlade s názorom tohto výboru. Som si vedomý toho, že po desiatich rokoch práce, v ktorej som sa plne venoval občanom môjho regiónu a mojej krajiny, moja angažovanosť a záujem zabezpečovať efektívnu a energetickú službu občanom bude ešte silnejšia, ako bola predtým v tomto čase víziev, ale aj príležitosti na ochranu ľudských práv. Je kritické chrániť ľudské práva spoločným, v rámci spoločnej európskej integrácie. Vážená pani predsednička, na záver svojho úvodného vystúpenia poviem to, že mnohé dôležité aspekty môžeme rozanalizovať e, do detajlov a môžu vyvstať e, z vašich otázok. Mimochodom, vážená pani predsednička, chcem vás požiadať, aby som mohol vystupovať, ďalej hovoriť e, vo vlastnom jazyku vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi dôležitú povahu a veľmi citlivú povahu e, tohto vypočutia chcem predísť akémukoľvek nedorozumeniu. E, čiže e, aj e, kvôli rešpektu voči vám chcem hovoriť vlastnom jazyku, aby som sa mohol čo najpresnejšie vyjadriť. Ďakujem pekne za toto úvodné vystúpenie a viem, že ochotne rád vypočujete všetky otázky podľa možností po taliansky, takže otváram diskusiu a dávam prístor kolegom. Poprosím vás, každý má rečnícky čas dve minúty. Na tom sme sa dohodli. A prvým vystupujúcim je pán Grini. Ďakujem pekne. Takže otázka. Vážený pán Botoli, predovšetkým, aké budete mať aké by ste mali priority počas nadchádzajúceho mandátu, ak by ste boli zvolení za Európskeho ombudsmana? Ako si viete predstaviť zlepšiť prácu úradu ombudsmana? a budú tieto zlepšenia obnášať aj zmeny štatútu Európskeho ombudsmana, čo môžu spraviť európske inštitúcie preto, aby lepšie slúžili európskym občanom vzhľadom na ich špecifické funkcie a zodpovednosti zadefinované zmluvou. Aké nedostatky ste zaznamenali e, v práci a funkcii ombudsmana? Ako môžete konkrétne v praxi presadiť to, čo ste naznačili v rámci svojich vízií a projektov a ako si predstavujete úlohu petičného výboru, ako si predstavujete spoluprácu s ďalšími inštitúciami? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gruny. Najprv si vypočujeme viacero otázok od kolegov. Pán Bosonáro, ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán kandidát, moja otázka je následovná. Čo navrhujete? Ako navrhu, čo navrhujete skonsolidovali vzťahy medzi Európskym ombudsmanom a národnými ombudsmanmi? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mm, Ročník nemá mikrofón. Mám no, problém, nie je to v poriadku? OK, dobre. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mnohí európsky občania majú pocit, že ľudské práva, určitý segment ľudských práv, predovšetkým právo národnostných menšín a etnických menšín, ako si že tieto práva sa ako si dostávajú na okraj, sú marginalizované. Mm, možno to súvisí s tým, že sa nechceme púšťať do konfliktov, ktoré s tým súvisia, ale je mnoho ľudí, ktorí si myslia, že tieto konflikty sa dajú vyriešiť cez dialog. A nie je dobré predstierať, že tieto problémy, tieto konflikty neexistujú. Možno práve ombudsman by mohol pomôcť e, riešiť tieto problémy jenom rovnou cestou. Moja otázka je následovne. Chcela by som položiť tú istú otázku aj ďalším dvom kandidátom. Môžeme očakávať, že menšinové práva dostanú väčšiu pozornosť, e, bude s nimi náležite zaobchádzané a budú sa riešiť možno prípady porušovania ľudských práv, ľudskej dôstojnosti. Je to veľmi dôležité, pretože mnohé členské štáty v EÚ medzi nimi aj Maďarsko. E, ľudia v Maďarsku sú sklamaní, pretože majú pocit, že keď dochádza k porušovaniu týchto práv, nevenuje sa tomu dostatočná pozornosť a EÚ neprejavuje solidaritu. Takže moja otázka znie následovne. Často vnútroštátna politika je nasmerovaná proti našim spoločným politikám, dokonca aj v takých prípadoch, keď hovoríme o spoločných vzdelaných hodnotách v prípade, keď sa porušujú spoločné hodnoty, čiže tu je akýsi dvojitý meter. A pýtam sa, či máte nejaké plány alebo nejakú predstavu o tom, ako by sme mohli e, nasmerovať vnútroštátne politiky a spoločné politiky, zosúľadiť ich tak, aby občania nemali pocit, že sa používa dvojitý meter. Čiže možno prípady údajného e, porušovania slobody prejavu v Taliansku nevieme napríklad, či také v skutočnosti boli alebo nie. Ale na druhej strane hovoríme, že dobre, to sú vnútroštátne záležitosti, tie neriešime ale pritom sa týkajú veľkej skupiny občanov, takže chcela by som vedieť, čo mienite spraviť v otázke porušovania práv národnostných menšín, eh, ako chcete zabezpečiť, aby sa používal rovnaký meter na všetko a ako si predstavujete vzťahy medzi vnútroštátnymi a spoločnými politikami eh, v kontexte práv národnostných menšín. Ďakujem pekne. Eh, pekne ďakujem. Rada by som poďakovala pánu Botelimu, že prišiel. Mám veľmi dôležitú otázku, pán Botoli. Aký bol najväčší problém, ktorý ste doteraz riešili ako vnútroštátny alebo národný ombudsman a ako ste sa s ním vysporiadali, ako ste ho vyriešili? Máte pocit, že sa môže čosi podobné stať aj na európskej úrovni? Alebo druh problémov, typ problémov, s ktorým sa budete stretávať ako európsky ombudsman, budú veľmi odlišné? Ďakujem, pani predsednička. A ja by som rada privítala pána Botoliho. Hovorí pani Harkin, je mi ľúto, že som tu nebola po celý čas vašej prezentácie, ale bola som tu počas väčšiny. Mám dve otázky. Pán Botoli, transparentnosť. 1409 vyhlaška o transparentnosti, ktorá sa týka európskych inštitúcií a ktorá sa týka aj členských štátov, aj aplikácie európskych e, zákonov. To je moja téma. E, týka sa európskej úrovne, týka sa vnútroštátnej úrovne, zabezpečuje, že verejnosť má prístup k informáciám o Európskej únii. Ako vidíte vašu úlohu pri zabezpečovaní toho, že práva, ktoré sú zakotvené e, v týchto právnych normách, naozaj sú dostupné pre občanov a ako by ste zlepšili prístup občanov k týmto informáciám? Moja druhá otázka je oveľa kratšia. Ako by ste osobne prispeli k zlepšeniu služieb, k mentalite EÚ, ktorá má poskytovať služby občanom. Súvisí to s vetou z vašej prednášky, kedy ste hovorili o inštitúciách, ktoré sa stávajú sebe, sami sebe slúžiacimi, namiesto toho, aby slúžili záujmom občanov alebo klientom. Ako by ste zaručili ako európsky ombudsman, že vaša inštitúcia nebude slúžiť len sama sebe? A napokon inštitúcia Európskeho ombudsmena má väčšinu času a hádam celý čas dočinenia s občanmi, musí byť ústretová voči občanom. Mnohí občania jednoducho nevie, nevedia, že existujú mnohé rozmanité európske inštitúcie. A preto sa pýtam, niektorí z nás, ktorí žijeme v strede, uprostred európskeho diania, si nevždy uvedomujeme, že ľudia sa k nám obracajú, sa na nás obracajú, chcú pomoc a podporu a nevždy vedia presne, na ktorú inštitúciu sa obrátiť. Ďakujem. Pán Orkin. Pani Oken. Veľmi rada by som vám poďakovala za to, že ste prišli. Ja mám jednu otázku. Pokladám ju za zásadnú pre ombudsmena. Táto otázka sa týka rozumného spravovania dobrej overenej praxe, ktorej by sa mal pridržiavať ombudsman v európskych inštitúciách. Myslím si, že existuje právny základ, sú dva nové články, o ktoré sa môžeme oprieť aby sme mohli zaviesť dobrú, dobre spravovanú administratívu vo všetkých európskych inštitúciách. Ako by ste vy naložili s týmito dvoma novými článkami, ak by ste chceli, aby tieto pravidlá, právne normy dobrej praxe, overenej praxe, spravovania administratívy platili v európskych inštitúciách? Ďakujem, pán Salavrakos. Ďakujem, pán Botoli, že ste prišli. Mám nasledujúcu otázku. Mám pocit, a možno nie som jediným, že sa veci menia. Mnohé veci sa menia v dnešnom čase v Európe a menia sa veľmi rýchlo. Je to pre imigráciu, Je to pre to, že prichádzajú ľudia z rôznych kultúr a odlišných kultúr, odlišných náboženstiev a majú aj iné názory na život vo všeobecnosti. Súd pre ľudské práva, keď posudzoval talianský prípad, vydal verdikt, v ktorom sa hovorí, že nesmú byť kríže vyvesené v školách ako symboly, kresťanské symboly. A Taliani, ktorí sú narodení v Taliansku, ktorí sú vierovýznaním katolíci, kresťania, sú teraz vo veľmi ťažkej situácii. Ukazuje to, že potrebujeme nastoliť rovnováhu v oblasti ľudských práv medzi jednotlivými právami ľudskými. Ako vy vidíte túto rovnováhu? Ako by ste zabezpečili rovnováhu medzi jednotlivými ľudskými právami? Vyváženosť. A aké limity vidíte v hodnotových sférach? Dal som vám jeden príklad, ale môžem uvieť viacej hodnotových sporov. Myslím si, že tým sme ukončili prvé kolo otázok z našej skupiny a teraz odovzdávam slovo pánu Botolimu. Keď odpovie na svoje otázky, potom bude nasledovať spontánna rozprava podľa postupu Catch the Eye. Nech sa páči, pán Botoli, máte slovo. giorno per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo a domani o dopodomani per rispondere. Myslím, že by mi trvalo niekoľko dní, aby som dokázal odpovedať na všetky otázky. Myslím, že tieto otázky sú naozaj veľmi dobre položené, týkajú sa úradu ombudsmena a najmä úradu Európskeho ombudsmena. Čo sa týka zlepšenia, zlepšení, o ktorých sa tu hovorilo, najprv sa vyjadrím k prvej otázke. Keby som bol zvolený do funkcie Európskeho ombudsmena, a keby to bolo hneď zajtra, mohol by som vám podrobne odpovedať na otázky, ak by ste mi ich predložili písomne od všetky otázky, ktoré položil tento výbor. A dostali by ste moje uistenia. A myslím si, že najdôležitejšia vec nie je zabezpečiť princípy, zásady, na ktorých stojí táto práca vo všetkých regiónoch, vo všetkých oblastiach. Myslím si, že podpora občanov v ich vzťahu k verejnej administratíve, keď si myslia, že úrady verejnej administratívy porušujú ich práva, je dôležitá otázka a je treba sa v tejto oblasti vyhybať nedorozumeniam. Je to úloha každého ombudsmena v akejkoľ, akejkoľvek krajine, v akomkoľvek regióne pôsobí. Ale čo sa týka úlohy európskeho ombudsmena, podľa môjho názoru je tu ešte jeden aspekt, ktorý je rovnako dôležitý. A nemyslím si, že tento aspekt je plne uvedomovaní. Článok 5 eh, pokladám za článok 5 eh, čla, štatútu Európskeho ombudsmena. Pokladám za článok, na základe ktorého môže Európsky ombudsman spolupracovať s kolegami a s ďalšími inštitúciami, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami. V podstate takáto spolupráca, podľa môjho názoru, je čosi, čo treba ďalej rozvinúť. Skutočne verím, že musíme zaujať proaktívny prístup, najmä európsky ombudsman musí byť proaktívny vo vzťahu k inými, iným ombudsmenom a ďalším inštitúciám ľudských práv. A ako som už naznačil vo svojom úvodnom prejave, existujú isté oblasti, ktoré patria len do pôsobnosti vnútroštátnej legislatívy, len do pôsobnosti európskych štátov a obhajcovia ľudských práv, ktorí boli vo svojich úradoch celé desaťročia, však nikdy neobstáli a neobhájili svoje ďalšie pôsobenie v týchto funkciách. Závisí to aj od toho, ako sú nastavené právne normy o činnosti Európskeho ombudsmena. Mnohí občania v Európe majú až dokonca pocit, že aktivity ombudsmena sa tak vzdialili bežným ľudským problémom, že sa ombudsman naozaj už vyjadruje len od stola a nevie, čo sa deje v realite. Podľa mňa preto Európsky ombudsman musí zvýrazniť svoju aktívnu spoluprácu. Musí mať v dispozícii sieť, s ktorými s ktorou spolupra- prostredníctvom ktorej spolupracuje so všetkými inými obhajcami ľudských práv a organizáciami. Nemusí to robiť každodenne, ale samozrejme, že cez e-maily, cez telefonáty, cez semináre sa musí e, udržiavať e, informovaný a v kontakte s ostatnými ktorí pracujú v tejto istej oblasti. A takto by som si predstavoval svoj úrad, takto by som dúfal vykonávať svoju prácu. Ak ombudsman nájde zjavné porušenie práv európskych občanov, porušenie, ktoré spadá do jeho jurisdikcie, musí konať. Kedykoľvek narazíme na nerovnosť prístupu k občanom v jednotlivých regiónoch, musíme konať. Keď sa teraz pokúšam odpovedať na otázku, čo má robiť Európsky ombudsman, odpoveda má byť v kontakte s parlamentmi, konkrétne s petičnými výbormi, pretože práve tam sa prejednávajú podobné prípady a zviditeľňujú sa. Nepotrebujete žiadnu obrovskú právnu zmenu alebo nejaký prípad, ktorý vzbudí senzáciu a všetci o ňom hovoria. Podľa mňa E, takéto záležitosti síce môžu prispieť k autorite tohto úradu, ale myslím si, že každodenná práca s petičnými výbormi parlamentu e, sú tým základným, ktoré, základnou činnosťou, ktorá vyšle tú správnu, to správne posolstvo o tom, ako má vyzerať práca ombudsmana. Teraz niečo k menšinovým právam. Jedným zo zásadných úloh obhajoby práv občanov ktorú má vykonávať ombudsman, na ktorejkoľvek úrovni už pracuje, nie je ani takto ochraňovať všeobecné abstraktné práva, ale ochraňovať tých, ktorých práva boli porušené a filozof Bob nazýval tieto práva právami druhej generácie. Sú to ženské práva, práva detí, práva postihnutých, práva emigrantov. Tieto práva druhej generácie sú najslabšie ukotvenými spoločnosti a preto potrebujú väčšiu ochranu. Myslím si, že môžeme naozaj vziať za bernú mincu, že keď obhajujeme práva občanov, určite treba konať citlivo a brať do úvahy tých najzraniteľnejších spoločností. Čo sa týka menšinových práv, ako viete, niektoré krajiny už ustanovili obhajcu občanov, respektíve ombudsmana, ktorý sa špecializuje na ochranu menšinových práv. Každý ombudsman iste je presvedčený, že jeho úlohou je ochraňovať tých najslabších spoločností a najzávažnejším problémom, ktorý som zažil vo svojej funkcii ako ombudsman, bolo to tých 10 rokov, ktoré som pracoval v regióne Veneto. Bola to záležitosť, ktorá sa týkala celej, celého štátu, celého Talianska. V Taliansku totiž nie je národný ombudsman a asi 50 rokov sme už čakali, kedy sa niekto ujme tohto úradu. Medzi tým museli konať regionálni ombudsmeni, aj keď išlo o spor s ústrednou vládou. Najväčší problém, ktorý som ja riešil počas 10 rokov v úrade, bola izolácia v regióne Veneto, ktorú sme tam zažívali. Tento región v dispozícii veľa zdrojov a v roku 2001 sme mali 800 vypočutí, 1100 rozličných prípadov. Takže v oficiálnom registri prípadov sme veľmi vysoko, čo sa týka pracovného zaťaženia. Oblasť komunikácie bola pre nás jednou z najdôležitejších. Vo všetkých regiónoch Talianska to bolo rovnaké. Ľudia si neuvedomovali, že existuje niečo také ako pozícia ombudsmana. Na jednej strane musí ombudsman podporovať kultúru ľudských práv nielen obhajovať porušenia jednotlivých ľudských práv na akademických fórach a prostredníctvom stretnutia kontaktov, ale mal by byť v kontakte so všetkými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú podievajú podobnými záležitostiami. Ombudsman však musí zabezpečiť aj to, že ľudia, ktorí žijú v jeho regióne, v jeho štáte, vedia, že existuje pozícia ombudsmana, inštitúcia, ktorá je k dispozícii zdarma, ktor- na ktorú sa môžu obrátiť už v úvodných fázach sporu, keď majú pocit, že ich práva porušila práve vláda alebo nejaká verejná ustanovizeň. Na začiatku som hovoril o izolácii. Veneto napríklad vôbec nemalo výbor pre petície a preto tam bol ombudsman osamelým bojovníkom. Potreba zviditeľniť tento úrad bola ťažkou, hoci to, že bol tento človek taký osamelý, e, pomohlo. Zároveň sa stal istým porovnávacím štandardom Našťastie, petičný výbor v Európskej únii môže poskytnúť taký porovnávací štandard, ale keď sa vraciam k svojej práci, konkrétnej práci, rok po roku som musel vytvárať ako keby vlastné výbory pre petície. Neboli to oficiálne petičné výbory, boli to akési skupiny zastupiteľov e, z mojej oblasti, za ktorú som bol zodpovedný, ľudia, ktorí boli citliví na ochranu ľudských práv a tieto neformálne skupiny mi pomohli nielen pri vypočutiach, ale ma aj podporili v mojich iniciatívach. Mal som pocit, že niektoré aktivity boli zásadne dôležité a ako také som ich aj presadzoval pri ochrane ľudských práv. Pýtali ste sa ma aj na prístup občanov k informáciám aké opatrenia je možné urobiť, aby sa ľuďom zlepšil prístup k oficiálnym úradným dokumentom. Je to základným princípom v akejkoľvek krajine, v akomkoľvek regióne a súvisí to s ochranou ľudských práv. Myslím si, že to je základ celého systému, nielen v Európskej únie ako takej, ale aj v jednotlivých členských štátoch. Prístup k úradným dokumentom je veľmi dôležitý a zabezpečuje, že sú ľudské práva chránené ako také. A predovšetkým musím povedať, že som veľmi spokojný s so legislatívou, ktoré, e, legislatívou, ktorú prijala EÚ pre úrad Európskeho ombudsmena a je možné si vyžiadať akýkoľvek dokument podľa tejto legislatívy. Je to čosi, čo sa zdá prirodzené, pretože povinnosťou ombudsmena je umožniť prístup k všetkým dokumentom, pokiaľ samozrejme nie sú chránené tajomstvom, ale okrem týchto dôverných všetky môžu byť sprístupnené. Ombudsman nemá uvaľovať žiadne embargo na dokumenty. Keď som pracoval v regióne Veneto ako ombudsman. Niektoré dokumenty boli v dôverných archívoch označené ako dôverné a preto nie je možné sa k ním dostať veľmi rýchlo, ale je to možné postupom času vyžiadať si aj takéto dokumenty. Ombudsman v Taliansku má takéto právomoci, hoci je to citlivá záležitosť, ale ombudsman nemá v žiadnom prípade obmedzovať právo ľudí vidieť dokumenty, pokiaľ naozaj nie sú označené ako dôverné. Teraz k záležitosti inštitúcií, ktoré sa správajú sebastredne, ktoré slúžia akoby samé sebe. Myslím si, že je to základný aspekt práce Európskeho ombudsmena? V Európskej únie, únii sú ústavy, ktoré stavajú jednotlivca do centra ústavy, do centra práv. Takýto jednotlivec má nárok na uplatňovanie svojich práv ako suverénny človek, a inštitúcie, ktorým delegoval tento jednotlivec isté právomoci, majú slúžiť v suverénnom záujme jednotlivca. Organizácie, ktoré majú tieto právomoci, takúto pôsobnosť, niekedy zabúdajú, že cieľ ich existencie samotnej je obrana tohto jednotlivca. Ak sa rozhodnú zhromažďovať moc a konať seba stredne a občana vnímajú len ako kanál, prostredníctvom ktorého prechádza ich vlastná suverenita ako inštitúcií, všeličo je potom možné. Aj keď sú práva zakotvené v, ústavách jednotlivých členských štátov, aj tak je možné, že sa stane, že nie sú chránené, pretože politici alebo členovia vlády jednoducho zabudnú, kde sú hranice ich roli a považujú prost- občanov len za prostriedok, ktorý je dobrý len na to, aby raz za čas šiel k voľbám a tým slúžil inštitúciám. Takéto čosi je pre nás zásadným problémom, problémom zásadného významu a je smutné, že v Európskej únii, ktorá je našou, existujú aj takéto problémy. Napríklad v nejakom regióne Talianska po 20-ročnom pôsobení re- regionálneho ombudsmena sa nejaké právo, nejaký nový zákon schváli po 20 minútach a je to zákon, ktorý má obmedziť práva ombudsmena, pravdepodobne to znamená, že práva občanov takéhoto regiónu budú obmedzené, keď si ich porovnávame, porovnáme s takým regiónom, kde politici neobmedzili práva ombudsmena politici, ktorí dokázali prijať takýto zákon, pravdepodobne zabudli, že berú z rúk ľudí ich základné ľudské práva a sú to ľudia, ktorí ich zvolili do ich úradov. A to sú práva, ktoré majú oni z pozície svojho úradu chrániť. Je to istým krstom, ohňom pre politika, ale vo všetkých moderných štátoch, hoci platí princíp právneho štátu, je možné, že sa takéto veci udejú. Veci by sa mali riešiť súdne, mimosúdne alebo prostredníctvom takých inštitúcií ako je inštitúcia ombudsmena. V čase finančnej a hospodárskej krízy by som rád vedel, či v mojom regióne a či vlastne v celej Európe sú občania schopní presadiť si vlastné práva, uplatniť si svoje práva, ak majú pocit, že im ich porušili. Možno ich nie je až toľko, pretože prístup k súdom je nákladný a niekedy treba profesionála, aby posúdil, čo sa stalo, niekedy je to pomalý a zdlhavý proces. Práca, ktorú vykonáva ombudsman, je však zdarma, úplne zdarma a rýchlejšia ako súdne procesy. Je to preto, že v prípade práce ombudsmena netreba prejsť všetkými právnymi obštrukciami a predpismi, ktoré treba splniť. Skôr ide o akúsi mediáciu. Je to úprimná arbitráž e, medzi vládou a niekým, kto si myslí, že jeho právo bolo porušené, s cieľom vyriešiť tento problém. Ide, to, ide tu o nastoľovanie ľudských práv. V takejto situácii môže ombudsman zavážiť silou svojho úradu, váhou svojho úradu, aby podporil ľudské práva. A posledný bod, o ktorom som chcel hovoriť a ktorým, ktorému sa v debatách e, ľahko dá vyhnúť, je komunikácia ako taká. Európsky ombudsman musí vedieť zabezpečiť že všetci európsky občania, nielen inštitúcie v Európe, nielen Európsky parlament, nielen politici v Európe, ale že občania Európskej únie sú informovaní o inštitúcii ombudsmena, že sú si vedomí, že takáto inštitúcia existuje a občania musia vedieť, že keď majú občania dočinenia s európskymi inštitúciami, ombudsman je niekto, kto ich môže podporiť, hoci sú z inej krajiny, z iného regiónu. Je to niekto, ktorý, kto vie všetko alebo veľa o rôznych krajinách, o rôznych regiónoch. V Európe je takéto čosi niekedy ťažké, niekedy je ťažké predstaviť si, že Európsky ombudsman by mal mať takéto poznatky, Skôr majú ľudia pocit, že je akýsi vzdialený od problémov regiónov a preto musí Európsky ombudsman vyvi- vyvinúť úsilie, aby presvedčil ľudí, že je schopný posúdiť všetky takéto nuancy a vie o tom, čo sa deje v praxi. Dúfam, že ma neobviníte o, z toho, že tu chcem hovoriť o korupcii, ale chcela by som len vzdať hold predsedničke petičného výboru, toto je brožúrka, ktorú publikoval môj úrad. Je to akýsi kreslený príbeh. Na jednej strane sú obrázky a na druhej strane príbeh. Je tam aj 30 tabuliek v tejto brožúrke. Za 4 hodinu je možné, aby dieťa, ktoré navštevuje strednú školu, sa oboznámilo, aké všetky základné práva existujú. Právo na bývanie, právo tehotných žien, právo na prácu, právo na zdravie pre ľudí, ktorí sú v nemocnici, právo na vzdelanie. To je len niekoľko príkladov a obrázkov, ktoré sú v tejto brožúrke, z ktorých môže každý si vyvodiť, aké má práva. Prvým ombudsmenom histórii bol niekto v Ríme, kedy sa hovorilo o res publica, publike veci verejnej, z ktorej sa potom stala republika, takže z Zo siedmých vrškov, na ktorých stal Rím, sa tieto práva dostali na úroveň všetkých ľudí, ktorí žili v Ríme a ktorí sa mohli dovolávať jeho pomoci. Ľudia teda vedia, že úrad ombudsmena má dlhú tradíciu, že siaha až do starého Ríma a niekedy sa v debate kladie dôraz na rôzne veci. Ja dúfam, že ja som položil dôraz na to, že som že veľmi rád vykonávam svoju prácu, vykonávam ju značením a rád by som pokračoval. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Botoli. Nasleduje spontánna rozpráva podľa procedúry Eye. Pani Gomez. Ďakujem pekne. Áno, odpovedali ste na moju otázku, ale chcela by som ešte pokračovať trošku na túto tému. Máte naozaj veľmi, veľmi dobrú e, v podstate reputáciu toho, že prezentujete dobre svoju činnosť, zapájate študentov vo, v regióne Veneto, informujete, ale v pozícii Európskeho ombudsmana je to trošku iná situácia. Aké metódy by ste si vybrali a na šírenie osvety a informovania obyvateľstva o tom, aké majú práva? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som rada položila otázku, pretože ste vysvetlili do detailov, ako si predstavujete vašu úlohu, E, voči občanom, voči národným ombudsmanom. By som sa chcela opýtať, ako si predstavujete vašu úlohu a váš vzťah s inými európskymi agentúrami, ako napríklad Europol, Európska investičná banka a tak ďalej. To všetko v podstate má dočinenia s občanmi. Takže ako si predstavujete úlohu ombudsmana vo vzťahu s týmito inštitúciami a agentúrami? Ďakujem. No, ďakujem, pani predsednička. Pán Botuli, ja srdečne ďakujem, že ste dnes prišli. Ja sa chcem ospravedlniť. Ja som nebol na začiatku, žiaľ, vášho, vášho prejavu, ale musím povedať, že čo sa týka Európskeho obmucmana a petičný výbor, to sú všetko uh, inštitúcie, ktoré zastupujú nálady a názory našich občanov, pretože keď eh, občanom Európy, eh, keď sa majú dobre, tak máme málo, málo stiažností. Keď eh, sa im nevedie celkom dobre, tak ich máme viac. My sa aspoň takto chápeme ako taký si barometer. ja by zaujímalo, že ako si predstavujete spoluprácu medzi tým Európskym uh, ombudsmanom a petičným výborom, ako zabrániť určitým prelínaniam sa. A to je jedna vec. A druhá vec, samozrejme najlepšie sú vždy petície, kedy možno občanom pomôcť. Myslím, že mm, vy e, to vidíte rovnako. Ja vám chcem e, povedať srdečnú vďaku. Tu je aj určité také zadosťučinenie pre nás. Takže ako možno, my chceme samozrejme všetci pomôcť občanom, ale uh, takisto chceme lokalizovať a analyzovať určité smernice a nariadenia. Takže vidíte svoju úlohu tiež v tom, že by ste parlament relatívne, alebo nás teda upozorňovali na určité mm, diery v legislatíve, tak aby sme to mohli vylepšiť na ochranu občana. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Možno je ešte pán Stavrakas, máte ešte nejakú doplňujúcu otázku? Áno, pretože moja otázka žiaľ nebola zodpovedaná. Ja som e, chcel e, sa opýtať následovné, ja som to už aj tú otázku aj položil, ako, e, aké sú hranice pre e, tie E, pre, pre ľudské práve. To znamená, že nemali by sme nasledovať len e, túto romantickú predstavu nejakého e, zariadenia. Ja by som chcela páno, chcel pánu Botolovi, Botolimu sa opýtať, aký jeho postaj v tejto veci. To znamená, že čo je potrebné dodržiavať pri ľudských právach. Čo znamená, že aký postoj treba zaujať. Napríklad konflikt medzi hodnotami a povinnosťami. To je niečo, čo sa každý deň deje. A ja som skutočne presvedčený o tom, že by sme mali mať niečo v ruke v rukách, pretože justícia je niekedy veľmi pomalá. A keď ide o ľudské práva, musíme nájsť veľmi, niekedy veľmi rýchlo riešenie, riešenie, ktoré je pre dobro občanov a ktoré je objektívne. A musíme si nejakým spôsobom e, nachádzať riešenia aj v týchto konfliktoch medzi právami a povinnosťami. Aby sme sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam, v podstate úloha petičného výboru ani úloha ombudsmana, my nehráme Mikuláša, my v podstate máme <clears throat> na starosť, alebo ombudsman si má plniť len svoje záväzky a povinnosti, funkcie ombudsmana len čo je v rámci kompetencie ombudsmana. To je všetko. Inak môžeme hovoriť o právach menšín, o ľudských právach. Pokiaľ viem, tak v Európsky ombudsman nemá žiadnu kompetenciu v tejto oblasti, ale predsa len prosím, zohľadnite to, že kompetencie sú dobre zadefinované a mali by sme sa vyjadrovať len výlučne ku kompetenciám Európskeho ombudsmana. Ďakujem. Corretto, onorevole anche perché queste valutazioni implicano... Áno. Čo sa týka týchto odhadov, tieto eh, majú aj politický charakter a toto nemôže byť v kompetenciách Európskeho ombudsmana. Čo eh, chcem, ja by som chcela poprosiť pána Botoliho, aby, Botoliho, aby eh, za, v ďalších 7 minútach ešte odpovedal možno, že trošku presnejšie o tej svojej predstave ďalšej spolupráce. To znamená, že aké mechanizmy sme mohli zriadiť, tak aby bola tá spolupráca lepšia. Obom, nám, obom inštitúciám ide o e, ochranu ľudských práv občanov a výkone takisto e, kompetencie, ktoré, sa, e, ktoré majú brániť a chrániť ľudské práva v Európe. No ďakujem veľmi pekne na tú možnosť komunikácie. Ja už som na to odpovedal, myslím, ale myslím si, že je toho čím ďalej tým viac, ale ľudia vedia, že takáto inštitúcia ombudsmana existuje. Aké prostriedky máme, aby sa občania o tej funkcii dozvedeli? Tých môže byť veľa. Uh, veľmi účené napríklad bolo využívanie televíznych spotov a, a boli to napríklad kreslené obrázky. bolo užitočné hovoriť o funkcii Európskeho ombudsmana napríklad e, v televíznych programoch, kde mohli ľudia zatelefonovať a položiť ombudsmanovi otázku. A my sme zistili, že asi o deň neskôr po týchto televíznych programoch e, exponenciálne narastali rôzne žiadosti o pomoc. Takisto je potrebné šíriť informácie prostredníctvom škôl, rôznych publikácií a pomocou učiteľov je dôležité napríklad viesť schôdze, konferencie s advokátmi, konferencie s právnikmi. Tých fóriem je množstvo. Je takisto dôležité využívať fantáziu, ale predovšetkým mať a to základné úsilie a práve aj tým, že ochranca ľudských práv sa nesmie obmedzovať len na svoje činnosti, ale musí informácie stále šíriť na jednej strane samozrejme o právach občanov, ale na druhej strane o tom, čo on môže urobiť. No a teraz vzťah ombudsmana k ďalším agentúram. Ombudsman bol povinný vždy spolupracovať s verejnou správou a to o to viac, um, keď sa tým pomáhalo otvorenosti verejnej správy, takže čím viac e, on komunikoval s verejnou správou, tým viac s ním chcela verejná správa hovoriť, pretože on to považoval takisto za samozrejme. Je jasné, že táto spolupráca, ku ktorej dochádza v situácii, kedy sú otvorene porušované práva, že táto komunikácia potom musí nasledovať tak, aby sa diala zákonným spôsobom aj e, s ohľadom na osobu, ktorá sa konkrétneho porušenia práv dopustila. A musí sa potom v tomto prípade chovať prísnejšie, pretože e, sa hovorí potom o a pracuje sa na základe porušeného práva. Čo sa týka e, situácie s petičným výborom, ja som o tom hovorila. Ja som e, aj vysvetlila, prečo som sa cítil trochu sám v mojom regióne, pretože tam som nemal žiadny petičný výbor. Neexistuje žiadne lepšie alebo väčšie uznanie činnosti petičného výboru, ako myslím si, že práve toto, pretože európsky poslanci uh, ktorí e, sú práve v tomto petičnom výbore, môžu ovplyňovať legislatívu a majú nástroje, ktoré sú pre ombudsmana dôležité a ktoré môže vo svojej každodennej práci využívať. Takže je treba, aby využívala aby e, dochádzalo teda k takým zájomným oznámeniam, aby petičný výbor e, sa informoval. A je takisto treba, um, aby ombudsman takisto vedel o tom, ako pracuje petičný výbor. Ja samozrejme mám takú generálnu, eh, mám generálny záujem na spolupráci so všetkými, ale aj na spolupráci s petičným výborom. Ja som pocitil určitý kritiku, možno v tom eh, poslednom príspevku, kde sa hovorilo o tom, že verejný ochranca, teda ako moja osoba, že táto osoba by sa nemala zaobrať všetkými ochranami ľudských práv, ale zaoberať sa hlavne funkciami alebo kompetenciami, ktoré sú zverené verejnému ochrancovi práv. Ale verejný ombudsman nemôže zabúdať na ľudské práva. Ako by mohol zostať pokojný, keď dochádza k, porušovania, k porušovaniu nejakých práv alebo k diskriminácii bez hľadu na úroveň. Pretože keď bránim nejakého občana, tak to robím preto, lebo tento človek príde ako jednotlivec a prehlási, že mu zo strany administratívy bolo upreté nejaké právo. ja sa snažím preštudovať problém daného občana. No a ako by som mohol zabúdať na ľudské práva, ktoré sa týkajú všetkých národov a všetkých verejných správ? Verejný ochranca práv musí byť chápaný ako určitá vetva stromu, ktoré má svoje, určité svoje korene. A týmito koreňmi, tieto korene predstavujú ľudské práva a vetvy, sú e, kvázi ochrana a toto sú vlastne ombudsmani. Títo nemôžu byť ľahostajní k tomu, čo sa deje v koreňoch, pretože keď ochorejú ko, e, korene a poruší sa kmeň, tak e, vetvy strácajú vlastne svoj dôvod na existenciu. Takže e, čo sa týka nejakej siete, ktorá je už viac menej hotová, každý z vás by mal byť informovaný o tom, čo sa tam deje. Aj na základe tej siete a prostredníctvom úzkej spolupráce s petičným výborom. A samozrejme petičnému výboru možno oznámiť, že nastalo isté porušenie práv obč- u občanov Tu máme určitú povinnosť takisto oznámiť, že v niektorých krajinách sa v danom momente, že tu je potrebné niečo kritizovať. A ja som už v jednej zo svojich písomných odpovedí uviedol, že by mali nastať konzultácie medzi petičným výborom a ombudsmanom a že tieto konzultácie by mali byť povinné. Neznamená to, že by ombudsman bol takýmto spôsobom autorizovaný ku svojej činnosti, na svoju činnosť. Ale, a prečo to hovorím? Stalo sa u nás v Taliansku, že um, Aha, pani presnička prerušuje rečníka. Áno, v tejto situácii, teda tá sieť ombudsmanov, ochrancov sieť pri zrušení úradu jedného z nich zasiahla. A naďalej tu existuje kontakt, aby sme zistili, či e, sa dá ešte hovoriť ďalej so štátnou alebo regionálnou správou a obnoviť prípadne tento úrad ombudsmana. To znamená, že ombudsman musí reagovať, keď tu vidíme nebezpečenstvo porušenia ľudských práv. Áno, ďakujeme, pán Botoli, hovorí pani predsednička. Pán Botoli nás musí opustiť a my budeme pokračovať ďalej. Chcem poprosiť pána Diamandura sa, aby si k nám prisadol a budeme pokračovať vo vypočutí druhého kandidáta.